komisie. En effet, l'ordre du jour appelle le... Na programe máme teraz e, správu pani Laura Agea o ohľadne cest a pána Hala Aho o cestovnom doklade pre návrat neoprávnenie sa zdržujúcich štátnych príslušníkov tretich krajín. Pa, nech sa páči, spravodajca. Merci, Ďakujem, pani predsednička. Know... Ďakujem, komisárka kolegovia. Ako vieme, Európa nie je veľmi úspešná pri riešení migračnej a utečenskej krízy jedna časť e, zlyhania je e, neexistujúca e, účinná politika navratu a neschopnosť posielať naspäť tých, ktorých žiadosti boli zametnuté a ktoré nemajú právo zotrvať alebo vstúpiť do EÚ. Len asi 40 rozhodnutí o návrate sa naplňa a je zjavné, že to vážne podkopáva legitimnosť a dôryhodnosť e, azylového systému v očiach našich občanov. A tiež e, to pozbudzuje k zneužívaniu azylového e, konania tými, ktorí nemajú nárok na medzinárodnú ochranu a to na druhej strane nám bráni používať naše obmedzené zdroje pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. Toto nariadenie ustanovuje zlepšený a jednotný európsky cestný doklad pre tých nezákonne pretrvajúcich e, občanov tretich štátov. E, terajší e, dokument používaný v, pri návratoch na základe odporúčania rady v 94. nie je akceptovaný v tretich štátoch, pretože nemá adekvátne bezpečnostné štandardy. Komisia navrhuje, aby sa harmonizovali o formát a bezpečnostné vlastnosti a technické špecifikácie tohto dokladu. Eh, boli tu isté nedorozumenia čo do povahy tohoto návrhu aj v parlamente, aj eh, mimo neho. Požiadali ma, a spýtali sa ma, či to znamená, že už nebude možné žiadať o ochranu eh, v Európe, alebo či všetci imigranti teraz budú deportovaní. Samozrejme tomu tak nie. Toto je mm, technický návrh a nedotýka sa pravidel, ktoré sa týkajú azylu. E, pobytu v EU alebo vydávania cestovného dokladu. Cieľom je zabezpečiť efektívnejšie plnenie a e, vymáhanie existujúcej legislatívy a rozhodnutí. Toto nariadenie je malým, ale dôležitým prvkom e, Európskeho azylového systému, pretože môže zlepšiť účinnosť našej spolupráce s tretimi štátmi vo veciach navracania tiež eh, prispieva k zníženiu administratívnej aj byrokratickej záťaže aj eh, na členské štáty aj na tretie štáty. Dohoda medzi parlamentom a radou bola uzavretá eh, na jednom technickom a jednom politickom trialogu. Chcem uviesť pár bodov. Parlamentu sa podarilo zachovať tam odvolávku na potrebu uznávania cestom dokladu, aby to bolo súčasťou vyjednávaní s diplomatickými zástupcami tretich štátov keď sa diskutuje o readmisii. Parlament e, tam zachoval e, odvolávku na práva e, detí prostredníctvom odvolávky na článok 19 Charty základných práv a potrebu rešpektovať medzinárodné záväzky a záväzky EÚ, menovite tú chartu. A dohoda tiež zohľadňuje terajšie myslenie o delegovaných predpisoch v rámci medziinštitučnej dohody o lepšom zákonodárstve. Tento cestný doklad nie je e, čarno riešenie všetkých ťažkostí pri navracaní a e, tiež sa nevie, do akej miery e, neexistencia harmonizovaného dokladu je skutočný e, dôvod, e, prečo sa niektoré tretie štáty zdráhajú prijímať späť utečencov a nie je to len výhovorka. Dôležitý prvok tejto dohody bolo zabezpečiť e, plné prehodnotenie toho dokladu mimo bežného revizného procesu. Dva roky po vstupe to do platnosti a potom e, to e, má e, byť zahrnuté do prednotného smerice o normálnych navracaniach. Táto dohoda chce zahrniť revíziu tohto dokladu do readmisných dohod, ktoré uzatvára EÚ a členské štáty s tretimi štátmi. Aby bol naplnený želaný účinok, je treba, aby ten nový doklad začali používať všetky členské štáty. Keď aktualizujeme tieto nástroje, ktoré máme k dispozícii, dúfame, že ehm, postupíme k európskemu azylovému systému, ktorý je lepšie vybavený e, pre e, riešenie víziev, ktoré máme pred sebou. V súčasnosti e, časť tejto výzvy je zabezpečiť účinnú mieru navracania. Táto dohoda je dobrým výsledkom pre parlament a viedla e, k e, zlepšeniu e, a používaniu lepšieho cestovného dokladu do budúcnosti a to dokladu, ktorý budú širšie užívať členské štáty a širšie uznávať tretie štáty. Na záver by som sa rád poďakoval predsedníctvu komisie aj tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu a príspevky a efektívnu prácu na tejto legislatívnej téme a dúfam, že každý bude môcť podporiť tieto výsledky v zajtrajšom hlasovaní. Teraz dám slovo mojim kolegom aj e, komisárovi. Áno, skutočne teraz dáme slovo pánovi Avramopulosovi, nech sa páči. E, Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení poslanci, zabezpečenie účinných návratov migrantov je základným stavebným kameňom úspešného a udržateľného riadenia migrácie, politiky migrácie. Je takisto podstatné, e, aby naši občania zachovali dôveru v celkový systém migrácie EÚ, ale zároveň aj odrádzať tie menej bezpečné a nelegálne a neregulárne formy migrácie do budúcnosti Nedostatok alebo neprítomnosť platných cestovných dokladov predstavuje jeden z hlavných, jednu z hlavných prekážok, ktorá zabraňuje účinnému návratu migrantov z Európskej únie. Túto situáciu je možné vyriešiť náhradným cestovným dokladom, ktorý vydajú príslušné orgány členského štátu. Avšak na to, aby bol platný, aby ho bolo možné používať aj v praxi, takýto doklad musí byť uznaný tretími krajinami. Existuje model pre štandardný cestovný doklad, pokiaľ ide o vyhostenie príslušníkov tretich krajín od roku 1994, avšak členské štáty ho veľmi často nepoužívajú. Tretie krajiny ktorými prebiehajú rokovania o readmisných dohodách, kritizujú skutočnosť, že má nedostatočné bezpečnostné prvky a tie normy, tie ho vystavujú častým pokusom o podvody, o falšovanie a pozmeňovanie. Preto komisia navrhla nariadenie, ktoré by riešilo tieto problémy tým, že vytvorí nový európsky cestovný doklad na účely návratu príslušníkov tretich krajín. Takýto cestovný doklad nastaví jednotný európsky formát so zlepšenými technickými a bezpečnostnými prvkami. Osobitne je v súlade s presnými bezpečnostnými ochrannými prvkami, ktoré minimalizujú riziko falšovania a pozmeňovania na to, aby sme nevytvárali dodatočnú byrokratickú záťaž, tieto bezpečnostné prvky sa budú riadiť už podľa tých, ktoré sú uplatňované na iných oficiálnych cestovných dokumentoch, e, tak ako víza, nový formát a bezpečnejšie prvky na tomto európskom cestovnom doklade pre návrat by mali napomôcť akceptovaniu takéhoto dokladu s tretími krajinami. To je dôležitý technický nástroj, ktorý pomôže posilniť túto konkrétnu výzvu v rámci európskej politiky návratov. Ale treba to vnímať len ako jeden prvok z množstva prvkov. Je to súčasť širšej stratégie, ktorú stanovuje akčný plán o návratoch zo septembra 2015 ktorého cieľom je podporiť úsilie členských štátov, uľahčiť návraty a readmisiu nelegálnych migrantov pri plnom rešpektovaní ich základných práv a pri rešpektovaní štandardov a postupov, ktoré stanovuje smernica o návratoch a medzinárodné dohody. Napokon by som chcel vyjadriť poďakovanie pánovi spravodajcovi Haláhovi, tieňovým spravodajcom a výbor Libe za ich silnú podporu a za vynikajúcu spoluprácu počas celého legislatívneho procesu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz otvorím diskusiu pre politické skupiny. Pani Mussolini za EPP dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. garantovanie alebo garantovanie rýchleho návratu, transparentného návratu neregulárnych migrantov je predpokladom na to, aby sme dokázali zaručiť plnohodnotné prijatie aj ochranu tých e, legálnych migrantov. Preto takéto nariadenie, ktoré má veľmi technickú povahu, nie je za vás nič nové, e, pokiaľ ide o ten cestovný dokaz 94. Povedal to aj pán spravodajca, ktorému chcem sa poďakovať za jeho prácu, ktorá prispieva k zjednodušeniu harmonizácii štandardov, tým sa zamedzuje e, falšovaniu, takisto tu vzniká možnosť pre tretie krajiny uznávať takýto typ dokladu, ale ja som sa chcela chvíľočku pozastaviť e, v rámci mojho krátkeho vystúpenia aj pri tom, čo viedlo EPP k tomu, aby zaviedlo takúto explicitnejšiu časť do textu a týka sa článku 24 Charty o základných práv maloletých, základných právach, pretože to je vec, ktorá mi je blízko, ktorá je blízko môjmu srdcu a chceme preto mať explicitný odkaz na skutočnosť, že vo všetkých aktoch, ktoré súvisia s maloletými, či už tie, ktoré e, majú verejné orgány alebo aj súkromné, tak tie záujmy maloletých musia byť považované za prioritné. Aj napriek tomu, že toto je úprava technického charakteru, my sme chceli e, zapracovať takúto podstatnú pasáž. Ja si teda myslím, že v princípe e, bola odvedená vynikajúca práca, prispeli k tomu všetci a my istotne sme za schválenie takéhoto nariadenia a ja opakujem, že je to prvý krok smerom k lepším podmienkam príjmania pravidelných, teda regulárnych e, zákonných migrantov a lepšia a rýchlejšia reakcia na riešenia otázky neregulárnych nepravidelných migrantov. A teraz pani Dali za socialistov a demokratov. Ďakujem, pani predsednička. Politika imigrácie Vidíme, tu sme z rôznych politík, ale musíme mať na pamäti, že treba toto zapracovať iné politiky, vrátanie presídlenia a prerozdelenia, ale aj návraty sú dôležité. Migranti, ktorých žiadosť o azyl bola zamietnutá a ostatní, ktorí už eh, nemajú právo žiadať o ochranu, tak musia byť vrátení do krajiny pôvodu bezpečne a humánnym ľudským spôsobom pri zohľadnení ich práv. To je veľmi dôležité pre nás v rámci skupiny SAD. V súčasnosti systém EÚ pre návrat tých, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území EÚ, nie je účinný uznávanie súčasného dokladu, cestovného dokladu pre návraty je stále na veľmi chabej úrovni, nakoľko nie je široko akceptované úradmi tretich krajín z rôznych dôvodov. Bezpečnejší a harmonizovanejší cestovný doklad eh, na úrovni EÚ pre návrat migrantov by mal uľahčiť takýto návrat a takisto aj readmisiu v prípadoch, kedy sa nelegálne zdržiavajú na území EÚ, pričom treba zabezpečiť, že tretie krajiny budú naplňať svoje medzinárodné povinnosti. Som rada, že v mene SAD sme dosiahli to, že aj prostredníctvom rokovaní sme dokázali zabezpečiť ochranu základných práv v zmysle medzinárodného a unijného práva a osobitne sme dbali na práva dieťaťa. Teraz musíme chcieť od členských štátov, aby zabezpečili účinné používanie európskeho cestovného dokladu pre návraty a aby bol takýto doklad e, propagovaný v rámci dohod na úrovni EÚ, ako aj v readmisných dohodách. Ako sme počuli, tento doklad nevyrieši migračnú krízu EÚ, ale ak sa spojí e, s niektorými iniciatívami a politikami, tak môže nastaviť e, cestu pre to, aby sme riešili migračnú krízu. Chcem poďakovať pánovi spravodajcovi komisie a rade za skvelú spoluprácu v tejto legislatívnej otázke. A teraz pani Steven za ECR. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, drahí kolegovia, málo ekonomických emigrantov a žiadateľov o azyl sú skutočne vyhostení. Percento navrátených je veľmi nízko, iba 30 Moja politická strana sa nazdáva, že efektívna e, vyhosťovacia politika je nevyhnutná emigranti, ktorí prichádzajú z tretich krajín, najmä z afrických krajín a nelegálne prebývajú v európskych krajinách, by mali byť navrátení do Afriky. Ale títo migranti už nemajú papiere a preto sa im vystaví E, cestovný dokument z Európskej únie. Tieto dokumenty však môžu byť ľahko falzifikované alebo kopírované, kopírované a potom nie sú uznávané, čo komplikuje toto vyhostenie alebo teda návrat. Preto by sme mali mať e, jednotné, nefalzifikovateľné dokumenty, ktoré vystavujeme pre návrat týchto azyla, e, žiadateľov o azyl.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 Ah, ja som čakala na koniec eh, tlmočenia, zabudla som povedať, že ste hovorili v mene ALDE. A teraz pani Veržiat, jedna milujem, vážená pani predsednička. Eh, mali sme rozprávu o budúcom samite OSN o imigrácii a pani Mogherini vyzvala EÚ a členské štáty, aby prijali svoju zodpovednosť voči ľuďom, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Nejde tu len o tzv. E, cestovný doklad. Ide tu o to, že je že keď e, my, keď sa zdlhavo vydávajú tieto e, doklady, my chceme urýchliť vyhosťovanie týchto občanov keď pozrieme si na e, svedectvá migrantov, je tu čoraz viac policajného násilia. Ja si kladiem otázku, e, kto rešpektuje týchto e, ľudí. Tento cestovný doklad by mal byť vydaný v takom jazyku, ktorému budú rozumieť. My sme v tomto smere podali pozmenujúci návrh. Dúfam, že bude odhlasovaný ďalej. Nie je to dôkazom solidarity, že tento dokument bude vydaný bez E, dohody s tretimi krajinami, ktoré prijímajú oveľa viac utečencov ako európske krajiny. A e, vlastne táto politika povedie len k spevneniu Európy pevnosti. Pani Sargentini za zelených 1,5 minúty. Ďakujem, vážená pani predsednička Vážená pani predsednička, po, politika návratu utečencov od nej závisí úspech azylovej politiky. Naozaj, ak treba utečencov navrátiť do krajiny pôvodu týchto ne, nelegálnych utečencov, tak tam sú potrebné naozaj identifikačné dokumenty a prispôsobme sa modernej dobe fotografia a snažme sa vyhnúť všetkým možnostiam falzifikácie Napriek tomu e, zelení sú proti tomuto návrhu. Prečo? Lebo Európska komisia nepripravila žiadnu dopadovú analýzu ani štúdiu. Hovorí iba o tom, že e, táto politika navracania utečencov bude posilnená ale treba presvedčiť aj tretie krajiny, aby opätovne prijímali svojich občanov a to nie je také automatické, pretože veľké množstvo týchto krajín nechce opätovne prijať týchto svojich občanov, aj keď tí si želajú vrátiť sa. Takže naozaj tu máme istý počet tretich krajín, ktoré nie sú nutne demokratické a ktoré e, môžu naozaj zle zaobchádzať so osobnými údajmi a to sú veľké rizika pre všetkých občanov. Viete, že počet utečencov narastá od tuniskej revolúcie návrhy komisie sa stávajú čoraz represívnejšie a od leta 2015 toto je naozaj e, veľmi vážne, vážne sprísnenie. Ďalej, pán Arnold, jednu minútu aj pol. Thank you very much, madam. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak e, si to premyslel, ten nadpis tejto debaty, tak by som bol e, za e, toto správu, pretože ide o to, že tí, ktorí prišli do štátov Európskej únie nezákonne, potom nemôžu ostať. Na prvý pohľad to ide o právny štát a vidím presne, že čo to zamýšľa dosiahnuť. Tiež si môžete myslieť, že by som bol proti tomu, preto ako vždy pri EÚ ciele sú o harmonizácii a E, paušálnych legislatívnych riešeniach na úrovni EÚ a nie som presvedčený, že to poskytne e, úplne niečo viac ako kozmetické riešenie alebo že to bude viesť k ozajstnému e, rozdielu a zmene a že to zruší tie rozhodnutia, ktoré sa príjmajú a ktoré vedia ešte k väčšiemu počtu nezákonnej imigrácie, ale v skutočnosti ja budem sa zdržovať hlasovania o tomto nariadení, pretože to rozhodne nebude platiť pre Spojené kráľovstvo a e, zvrchovanosť e, je e, oboj strana a ja som bol za Brexit, aby zákony v Spojenom kráľovstve nepríjmala Veľká Británia a potom ja by som bol pokrytecký, keby som hlasoval za takéto rozhodnutie, ktoré nebude ovplyvňovať mňa ani Spojené kráľovstvo a preto je pre mňa vhodné, aby som sa držal hlasovanie. Minúti 30. Pán Fontána, pol minúty za ENF. Nech sa páči. Ďakujem, ďakujem pán e, predseda. My sme teraz konfrontovaní s uznesením, ktorého cieľom má byť pozitívny cieľ a v, v priebehu rokov veľká väčšina Európskeho parlamentu si myslí, že E, títo e, utečenci, ktorí prichádzajú do Európy ilegálne a nerešpektujú pravidlá príjmu, tak títo ľudia musia byť vyhostení a navrátení do krajiny pôvodu. Ale mali by sme sa vyhnúť tomu, aby sme sa obmedzovali e, tomu, aby tie dobré ambície nakoniec narazili na byrokratické úvahy, čo potom hrozí a ohrozuje vlastne e, riešenie tejto situácie. Minulý rok sme sa snažili e, dať do poriadku tému migrácie, ale ja si myslím, že tento rok viac ako 120 tisíc ľudí prišlo do Talianska a 60 týchto ľudí ne rešpekt, nie, nesplňa žiadne kritéria na to, aby prebývali v Európskej únii. To sú ľudia, ktorí neutekajú pred vojnou, nepotrebujú medzinárodnú ochranu a teda viac ako 5000 ľudí doteraz e, už bolo e, repatriovaných a to je naozaj problém, to je aj politický problém, pretože tu je nedostatok politickej vôle. Niektorí sa nazdávajú, že my by sme mali príjmať všetkých migrantov, ktorí k nám prichádzajú, ale aj s tou najlepšou vôľou e, my nemáme žiadnu perspektívu príjmania týchto osob a títo ľudia majú možnosť integrovať sa a niektorí sa e, dostanú do ilegálnych e, sfér, niektorí možno sa vydajú cestou e, islamského radikalizmu a preto si myslím, že je dôležité pre prežitie Európskej únie, aby sme dobre e, viedli túto politiku návratov. Myslím si, že táto politika musí byť riadená dobrou voľou, politickou voľou, pretože dnes sme skutočne konfrontovaní s veľkým odporom zo strany tých, ktorí chcú riešiť celú biedu sveta v Európe. To nie je možné, to je ideológia a ideológia vo všeobecnosti vedie E, vedie e, k biede a mizérii. My potrebujeme konkrétne riešenia, ale potrebujeme e, k tomu efektívne metódy, pretože ak nebudeme konať rýchlo, tak sme vystavení riziku, že Európska únia bude explodovať práve vďaka tomuto, tejto téme. Ďakujem, pán Fantana. A teraz e, Maria Gabriel, dve minúty. Vážený pán predseda, pán komisár, drahí kolegovia, Teraz tu hovoríme o technickom nástroji, ale ten má potenciál garantovať integritu systému utečencov a kontrolovať ilegálnu migráciu. V tomto kontexte súhlasím so správou, ale ja chcem spomenúť tri prvky. Poprvé, e, je dôležité, aby sme nadalej viedli naše akcie ako Európska únia, aby sme reagovali na rozličné dohody ohľad, z, ohľadne príjmania utečencov s tretími krajinami. Tento dokument by mal byť súčasťou e, celej dokumentácie a zákonodárstva, ktoré máme v tejto oblasti s tretími krajinami. Okrem toho, počas e, negociačného procesu by sme mali brať do úvahy situáciu v krajinách subsaharskej Afriky. Je nevyhnutné, aby tento európsky cestovný doklad bol v dokumente Európak v SIS a aby ja, ja už nechcem opätovne opakovať, že Bulharsko je súčasťou informačného šengenského priestoru. Bulharsko je krajinou, ktorá hraničí s Tureckom a zodpovedá na všetky kritériá bezpečnosti. Tiež chcem pripomenúť, že klauzula 13 kotonských dohôd hovorí o tom, že asociované krajiny musia pri, prijímať tých občanov svojich krajín, ktorí nesplňajú legálne požiadavky. Ale nežiada sa tam, aby e, títo e, vyhosťovaní občania mali nejaký sprievodný cestovný doklad. Preto je dôležité spolupracovať s rozličnými konzulárnymi službami. Slabým bodom systému riadenia je e, to, že my si musíme uvedomiť, že vlastne od toho závisí bezpečnosť a fungovanie rozličných nástrojov v tom, tejto oblasti sa musí stať prioritou a Teraz e, ideme konkrétnym opatrením k tomuto smeru. Komisár. Vážený pán predseda, pán komisár, už celé 10 ročia Európa pri nebola konfrontovaná takýmto počtom utečencov a je dôležité, aby sme tým, ktorí hľadajú ochranu, aby sme im poskytli ochranu e, v zmysle medzinárodných štandardov a v duchu dobrej tradície európskej solidarity. A aby sme to mohli efektívne realizovať, to si bude vyžadovať jasné pravidlá, efektívne štruktúry a jasne stanovené časové lehoty. Je veľa mank a nedostatkov v rámci členských štátov a, a niekde je to úplne neprehľadnutelné, že to takto pokrivkáva a tým pádom to vyústie problém pre mnohých ľudí. Je tu nedostatok konzekventnosti, transparentnosti, ako sa Európa dokáže s týmito s touto zodpovednosťou vysporiadať, to bude závisieť od toho, aké administratívne opatrenia budú príjmané. Najskôr ľudia musia vedieť, na čom sú, čo sa deje. Vystavenie takéhoto cestovného dokladu pre nezákonne sa zdržiavajúcich príslušníkov tretich krajín je veľmi dôležitá vec v tejto súvislosti. Takýto doklad je dôležitý na to, aby sa stalo azylové konanie na úrovni EU kredibilným. Malo by, mali by byť jasne dokázateľné dôvody na azyl to ale aj znamená, že negatívne posúdenie žiadosti nezakladá právo zdržiavať sa na, oblast, na, na území. Je treba to oprieť o jednoznačný právny základ. Taký, takéto nariadenie je dôležitá súčasť takéhoto, takéhoto základu, pretože predpokladajú sa jedno, jednotné štandardy v rámci návratov a tie krajiny, ktoré budú podpisovať takéto dohody, bude tento doklad zároveň uznávaný. E, pán Kolner, Kelmel, minúta. Ďakujem, pán predseda. A ja vyslovne podporujem správu kolegu Haláhu, pretože je to veľmi dôležitá súčasť mozaiky. Môže sa ukázať ako dôležitá súčasť mozaiky pre dobre nastavenú a účinnú politiku pre migrantov a utečencov. Všetci vieme, že nedokážeme neobmedzeným spôsobom do Európy prijímať utečencov. Na to, aby sme zabezpečili miesto pre tých, ktorí skutočne potrebujú pomoc, musíme potom tých, ktorí nemajú právo zotrvať, na, no, vrátiť. Musíme mať možnosť ich vrácať. A z tohto pohľadu je dôležité, aby sme boli schopní vystavovať tie patričné cestovné doklady. Toto si bude vyžadovať rýchlu implementáciu takéhoto legislatívneho nariadenia a som rád, že v otázke migračnej a azylovej politiky ideme dopredu a že pripravujeme takéto dôležité opatrenie, ktoré si bude vyžadovať ale aj implementáciu. To znamená, bude nevyhnutné naštartovať sprievodný proces a takisto hodnotenie toho, čo sa deje následne v členských krajinách. Je veľmi dôležité, aby sme to nepodopreli len teóriou, ale aby sme to aj prakticky realizovali. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Európske štáty sú obeťami bezprecedentných migračných tokov a preto si musia chrániť svoju identitu. Je to ich právo. Európskej únie a pani Merkel dlho to trvalo. Aj pani Merkelová zle zo začiatku reagovala. Európske národy sú teraz nútené túto situáciu riešiť. Ja však nesúhlasím s cestovným dokladom, ktorý má vytvoriť Európska únia. Samozrejme, e, to nám umožní ľahšie vyhosťovať e, občanov do tretich krajín. To bude e, akýsi vyhadzovací pás ale je to nadnárodný dokument a ten nemôžem akceptovať. Nemôžeme si robiť ilúzie. Únia nie je dôveryhodná. Ona bude naďalej ustupovať pred imigracionistickými lobby. A keď tieto e, z, e, európske štáty môžu bojovať proti imigrácii, len keď sa obnoví ich suverenita. Pán Diaz de Mera, 1,5 minúty. Ďakujem, vážený pán predseda. Pán komisár, toto je veľmi dobrá legislatívna iniciatíva. Ja gratulujem aj môjmu e, priateľovi Jussi Hala Aho. tu sú navrhnuté zlepšenia, harmonizácia modelu, ktorý stanoví e, bezpečnostné opatrenia, ktoré budú dôver, e, dôveryhodnejšie pravidla repatriácie, zlepšenie systému e, vyhosťovania s lepšími garanciami, zlepšenie prijímania tých, ktorí potrebujú ochranu, redukcia administratívnej záťaže konsolárnych úradov a ďalej e, tu bude e, sťažená falzifikácia a podvody s týmito cestovnými dokladmi. Najdôležitejšie je, že sa vyhneme tomu, aby E, títo, e, títo nelegálni migranti boli zneužívaní mafiami. Ja tlieskam tejto iniciatíve, ale nemôžeme zabúdať na to, že iba e, prísna návratová politika povedie k silnej azylovej politike. Mám však jeden problém. Myslím si, že jedna zo slabostí, ktorú má parlament, je ťažko. Nariadenie je uznanie týchto tretich krajín. Nazdávam sa však vám, vážený pán predseda, že toto bude veľmi užitočný nástroj na aktiváciu suspenzného mechanizmu, e, kde som spravodajcom. To je všetko, vážený pán predseda. E, na vás, pán Diaz de Mera, je tu otázka. Akceptujete? Pán Frunzulika, nech sa páči. Grazie, prezidente. Eh, yes, Mr. Eh, Diaz de Mera. Áno, pán Diaz de Mera, vážení kolegovia, stojíme pred eh, strašnou situáciou, že tento európsky cestovný doklad neuznáva väčšina štátov, ktoré eh, musia navracať, eh, akceptovať pri navracaní takéto osoby. A čo robiť? Pretože v mnohých prípadoch odmietajú akceptovať túto navracanú osobu, pretože hm, tvrdia, že je tam nedostatok v tom doklade a ne, alebo neuznávajú mnoho cestovných dokladov vrátane tohoto európskeho cestného dokladu. Ako vyriešiť túto situáciu? Nech sa páči. Toto je veľmi vhodná otázka, pán Frunzulika. Čo budeme robiť v takýchto prípadoch? Treba aktivovať diplomatickú kapacitu Európskej komisie. Tá musí spustiť všetky svoje diplomatické schopnosti na to, aby dohody s tretími krajinami uznávali platnosť tohto dokumentu. Dúfam, že som odpovedal na vašu otázku. Ďakujem, pán López Aguilar, 1,5 minúty, nech sa páči. Juan Fernando. Ďakujem, vážený pán predseda, pán komisár. V roku 2014 členské štáty vydali 500 tisíc nariadení o návrate utečencov a z toho sa realizovalo asi 40 teda okolo 200 tisíc. To znamená, že nie je pravdivá tá rétorika, ktorá hovorí, že do Európy vstupuje kto chce a môže tu zostávať bez akejkoľvek kontroly, pretože návratová politika nefunguje. Funguje. Ale teraz zoberme si ako predpoklad, že existencia platného uniformného dokumentu, ktorý zabezpečuje E, garancie, identifikáciu osoby je naozaj ťažkosťou, aby ho tieto tretie krajiny akceptovali. Príjmeme to ako premisu a iniciatíva komisie je v tomto zmysle vhodná. Treba si uvedomiť, že táto iniciatíva v prvom rade plne garantuje základné práva, tak ako ich garantuje Charta ľudských práv, nezávisle od národnosti e, týchto ľudí. Ďalej, komisia garantuje, že nemožno aplikovať návrat do krajín, kde je brutalita a zneužívanie ľudí a, a, a kde, kde je právny systém nekompatibilný s európskym. Ale Európa musí zmeniť negatívny pohľad, ktorý aplikuje na celú imigračnú politiku, pretože navracanie utečencov nemôže byť všeliekom, ale iba posledným nástrojom poslednou inštanciou na to, aby sme garantovali týmto, to, aby v Európe nezotrvávali ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť. Ale migračná politika je veľmi dôležitá a nemôžeme vynechať e, takúto e, rozprávu. Pán Berkov, jedna minúta. E, pán spravodajca, pán Hala Aho, pokiaľ, pokiaľ v minulosti alebo skôr ako sa Európa oslobodí od ilegálnych migrantov, tak pokročíme oveľa dopredu. A stačí, keď sa pozrieme 100 e, metrov od prezidentského palácu vo Sofii a dôjdeme do tzv. malého Bagdadu. Bulharsko sa zmenilo na autostrádu e, nelegálnych utečencov zo Sýrie, ktorí prechádzajú Tureckom, ale vláda nie dokáže brániť svojich vlastných občanov práve v dôsledku tohto boja medzi Merkelovou a Erdoganom. My musíme akceptovať tých migrantov, ktorí sú legálni a ktorí pracujú, ale musíme navrácať tých ostatných. Treba brániť Európu a v Európe treba chrániť hranice a najmä hranicu medzi Bulharskom a Tureckom Pán Precel, dve minúty. Zložené dámy a páni, pán predseda, pán komisár, po prvýkrát, ako sa zdá, tu ideme väčšinou e, smerom k navracaniu nezákonne nás e, žijúcich migrantov, ktorí sa pokusili prostredníctvom azylového e, práva do Európy pretestovať a to je prvý a dôležitý krok, ale s samo to ešte nič o sebe e, nerieši, keď e, tie technické predpoklady e, nezabezpečíme spoločným dokumentom EU, ale musia k tomu pristúpiť aj ďalšie veci. Poprvé musíme vynaložiť tlak na krajný pôdu, aby tento dokument e, uznávali, pretože mám e, veľké e, pochybnosti, že sa to stane bez takéto tlaku. A takýto tlak môže nastať v rôznych ohľadoch. Napríklad prostredníctvom toho, že razovú pomoc, ktorú mnohé z týchto štátov dostávajú, budeme viazať na takéto uznávanie, ale tiež okrem iného aj to, že to tiež prispôsobíme um, obchodným vzťahom Európe. A e, tiež e, je dôležité, aby politická voľa v jednotlivých členských e, štátoch nastala, aby sa naozaj títo ľudia deportovali. A môžem povedať aspoň v mene Nemecka, že tam politická voľa chýba. Aj tam, kde by sa mohli deportovať, sa to často nerobí. A keď kolega z SAD už povedal, že navracanie je posledný, najposlednejší e, prostriedok, tak e, to mu chcem protirečiť. Nie je to e, cieľom azylového systému, aby umožňoval prisťahovalectvo ehm, navracanie je e, prvý a najvyšší cieľ e, pre každého, kto sem príde bez práva. E, musí to byť cieľom bez toho, keď niekto nemá dôvod na udelenie azylu, aby sme mohli ich posielať do ich domovských štátov a tam integrovať do spoločnosti. Ďakujem, pán Sloboda. Minútu 30. Vážený, pane komisár. Vážený pán... Vážený pán predseda, pán komisár, ja podporujem návrh na jednotný európsky cestovný doklad, pre navracanie neoprávne pobývajúcich príslušníkov tretich krajín. Je veľmi dobré, že ako Európska únia sme schopní spoločne zlepšovať naše nástroje na navracanie takýchto osôb. Bez fungujúcej návratovej politiky nebudú nikdy ďalšie prvky migračnej politiky Európskej únie riadne fungovať. A navyše, najmä v oblasti migrácie, neexistujú jednoduché riešenia. Navrhovaný jednotný doklad sám o sebe nevyrieši problém efektívnej návratovej politiky. Je to iba jeden z krokov, ktorý môže prispieť k zlepšeniu situácie, rovnako ako uzatvorenie readmisnej dohody. My potrebujeme predovšetkým druhú stranu, ktorá bude ochotná takúto dohodu uzavrieť a potrebujeme tretie krajiny, ktoré budú tento spoločný európsky doklad uznávať. A tu už sa dostávame z oblasti spravodlivosti a vnútra do oblasti zahraničnej politiky. E, neexistujú jednoduché izolované riešenia Efektívnu návratovú politiku nemožno chápať ako znižovanie ženevských štandardov. Ženevské konvencie je potrebné dodržiavať a toto presvedčenie by som tu rád vyjadril rovnako dôrazne, ako aj svoju podporu predloženému návrhu. Ďakujem. 1,5 minút. Vážený pán komisár, celá schopnosť navracať týchto ľudí, ktorí e, nelegálnym spôsobom vstúpia na územie Európskej únie zlým signálom z viacerých dôvodov. Poprvé, e, ľudia, ktorí nie sú utečenci, chápu, že e, bez pasu môžu prebývať v Európskej únii bez pasu desiatky rokov piruje ďalších ilegálnych imigrantov. Títo ľudia si vyžadujú veľa zdrojov a tieto zdroje chýbajú na pomoc ľuďom, ktorí skutočne e, bojujú, ktorí sú ohrození vojnami a mučením. E, emigračný systém Európskej únie nie je pripravený na to, aby čelil takým, takémuto systému, kde e, existujú ilegálni imigranti a politické rozhodnutia tretích krajín. E, nemal by byť e, vydaný cestovný e, doklad takýmto občanom, ktorí chcú prebývať čo najdlhšie v európskych krajinách. To je zároveň príležitosťou, ako dať do poriadku celý systém. Nie je to všeliek, ale je to veľmi dôležitý krok na to, aby sme vytvorili efektívny systém návratu ilegálnych migrantov. Páni Leners, nech sa páči, minúta 30. My e, máme povinnosť riešiť túto tému, e, ktorá sa týka efektívnej návratovej politiky. Je to základná podmienka, ako garantovať dobré fungovanie azylovej politiky, ale e, my tu máme niektoré ilustrácie, problémov. Európska komisia hovorí, že okolo 400 až 600 tisíc občanov iných tretich krajín sa sú nútení vrátiť sa z Európskej únie. To znamená, že iba 40 je vrátených do krajín pôvodu. 40 ľudí, e, e, ktorí môžu zostať na území EÚ, sú navrátení do svojich krajín, ale máme tu 60 to je okolo 400 tisíc migrantov, ktorí každý rok zostávajú v Európskej únii bez toho, že by splňali pravidlá. Pre niektoré africké krajiny to predstavuje 16 a ak my nedokážeme garantovať efektívnosť návratovej politiky, ak nedokážeme zvýšiť percento navrátených migrantov, budeme mať obrovské ťažkosti z dlhodobého hľadiska, najmä pokiaľ ide o finančné prostriedky na to, aby sme mohli prijímať takých utečencov, ktorí to budú naozaj potrebovať. Lebo niektorí e, utečenci e, sú ohrození, že sa stanú obeťou, aj keď si vyžadujú ochranu. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. E, s uspokojením vítam túto iniciatívu a chcem sa spýtať, prečo neskôr. Keby to bolo rok skôr, mali by sme veľa vecí vyriešených Druhá vec je, že e, ukážeme, že dokážeme e, navratiť tých, čo sú e, nezákonní a nemôžu Ehm, nemôžeme ich vracať, takže rozlišujeme ich od e, zákonných migrantov a vidíme, že e, väčšina z nich e, nemá doklady, pretože ich zahodili a tu musíme vypracovať také riešenia, že ich dostatok dokladov nemôže byť dôvod, prečo im povoliť pobyt v Unii a ja s uspokojením vítam dnešné vyhlásenie predsedu Junckera e, našu debatu, e, pretože to ukazuje, že e, skutočne chceme lepšie chrániť naše hranice a s radosťou budem hlasovať za tento návrh. Sogor, prego, minuto e 30. Pán Sogor, jedno aj pol minúty. Köszönöm. Az unió területén illegálisan tartózkodó személyek visszatérő technikai és biztonsági A je tu určite veľmi dôležité, aby sme tie technické e, bezpečnostné e, znaky e, tohoto systému dokladu zlepšiť, aby sme nezákonných prisielcov mohli navratať. Obávam sa však, že tieto ciele s zlepšením kvality týchto cestovných dokladov nebudeme môcť dosiahnuť. My sme konfrontovaní s touto otázkou a čo robia orgány členských štátov, keď e, ilegálny e, migrant e, sa nechce vrátiť do svojej domoviny. On, keď neprišiel, nie nutený, keď k nám prišiel, aby bol vrátený, aby sa navrátil a azylové orgány, a tí, ktorí žiadajú azyl, e, budú robiť, robiť všetko, aby mohli ostať v Európe. No, už sa otvára otázka, že ako môžeme e, tých e, nezákonných, ktorí u nás pretrvajú, predsa navrátiť a ich deportáciu zabezpečiť a potom, ak to ne, dosiahneme, tak nebude žiadna utečenská politika a bude vládnuť len chaos. A čo sa týka ich príjmania tretimi štátmi, tak e, je hanebné, že nechcú príjmať svojich e, občanov, pretože často je to e, ťažké zistiť, či sa jedná o ich občanov. Túto situáciu treba zmeniť a treba presadzovať ich deportáciu. Je to veľká výzva, no napriek tomu je to veľmi dôležité. Ďakujem, to bolo posledné vystúpenie a teraz spontánna rozprava. Kiniči, minúta, nech sa páči. Pani Kiniči. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda. Tie proporcie, ktoré dosiahol jav migrácie, tie dávajú zapravdu, že treba zmeniť politiku migrácie a e, azylu. Takisto je treba efektívnejšie príjmať legislatívne e, nástroje a legislatívny text pokiaľ ide o rozhodnutie aj o návrate, hlavne ktoré sa vzťahuje k tým, ktorí sa nezakonne e, zdržiavajú na území Európskej únie treba venovať viacej energie a viacej zdrojov e, na príjmanie tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu a osobitne sa zamerať na tie zraniteľnejšie skupiny a kategórie, medzi nimi aj malé letých bez prievodu. E, pokiaľ ide o takéto cestovný doklad spoločný, tak to určite zväčší mieru bezpečnosti, zníži to byrokraciu, ako aj čakacie doby, ku ktorý, na ktorým sú často vystavení títo migranti. Je ale nevyhnutné zo strany komisie iniciovať konštruktívny dialog s tretími krajinami, vo veci readmisie. Je osobitne dôležité, aby do dokumentu bola zapracovaná nevyhnutnosť, že postupy e, návratov budú plne rešpektovať základné, základné práva a že je vždy nevyhnutné brať na ohľad e, e, primárne záujmy malovetých. Ďakujem pekne, pani Kiniči. Pán Sinadinos, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Táto správa by bola naozaj veľmi užitočná, keby Európska únia mala skutočnú vôľu vyriešiť problém nelegálnej imigrácie. Hneď to vysvetlím, sú tu milióny utečencov, ktorí pobývajú nelegálne v Európskej únie, zostávajú tu e, a sú nelegálni. Je ťažké predstaviť si, že jediným problémom E, ktorý bráni ich vyhosteniu, je cestovný doklad. E, my máme predsa readmisné dohody s viacerými krajinami ako s Tureckom a preto je potrebné, aby sme reagovali, keď od nás žiadajú a, a keď majú dodatočné požiadavky tieto tretie krajiny pôvodu. My rovnako musíme e, byť v kontakte so všetkými krajinami, ktoré nerespektujú nerešpektujú prijaté záväzky. A ešte chcem urobiť jedno vyhlásenie. Je absurdné hovoriť o ilegálnom pobyte a o a zároveň hovoriť o migrantoch v tomto texte. nemá. Zákonité migrácie i prich... Nezákonné pristahovalstvo je jedna z plačivých otázok, eh, s ktorou sa musíme naliehavo vysporiadať. Eh, Zákonné kanály migrácie eh, stratia svoju hodnotu a svoj účel, ak budeme tolerovať nezákonnú migráciu. Mnohí nezákonní pristahovalci na celom svete, ktorí chcú prísť do Európy, sa sem nikdy nedostanú kvôli obrovskému administratívu nej ale stále e, príjmame e, ľudí, ktorí prichádzajú bez žiadnych cestovných dokladov. Nový cestovný doklad pre navracanie nezákonných e, pristahovalcov z tretich štátov je krokom správnym spôsobom smerom. Toto zniží administratívnu záťaž v príslušných orgánoch členských štátov a tiež to poskytuje isté záruky, ale e, efektívnejšie navracanie e, nebude e, prinašať požadovaný účinok, pokiaľ neznižíme eh, príliv nezákonných eh, migrantov. Grazie, signore presidente. O megalos Ďakujem, vážený pán predseda. Je tu veľmi vrstvo imi- ilegálnych imigrantov v mojej krajine Grécko a preto je potrebné konať aby sme e, dosiahli taký stav, že budú opúšťať Európu. A pokiaľ ide o jednotný cestovný doklad, to je krok správnym smerom, ale nemôžeme e, sa zastaviť pri tejto otázke, ako keby to bol jediný problém, formálny problém spojený s touto otázkou. Je tu, sú tu cudzinci, ktorí E, vstupujú na naše územie a je potrebné a, a, a treba si uvedomiť, že potom cez nich prichádzajú ďalší. A nezabúdajme, že na našom území sú aj džihadisti, tvrdí džihadisti a je potrebné, aby sme chránili bezpečnosť európskych národov a aby sme odolávali e, tlaku e, istých kruhov, ktoré sú za celou celým týmto pašovaním a prevádzaním migrantom. Pán Marias, želáte si vystúpiť? Nie? Takže, pán komisár, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Poslankyne, poslanci, na úvod chcem vyjadriť poďakovanie za túto veľmi plodnú diskusiu a za pripomienky. Ako som už povedal na začiatku, v rámci môjho úvodného úvodnej časti prejavu, takýto cestovný doklad je veľmi dôležitým prvkom zlepšenia našej politiky návratov a zabezpečenia lep- väčšej efektívnosti. Nie je to však jediný prvok. Komisia sa teraz pustí do práce na implementácii cestovného dokladu v úzkej súčinnosti s členskými štátmi. Cieľom je podporovať či už v readmisných alebo iných dohodách, tak na európskej úrovni, ako aj na úrovni členských štátov, širokú akceptáciu cestovného dokladu tretími krajinami. Ak správne zacielime naše úsilie, tak môže sa to stať kľúčovým nástrojom na zlepšenie spolupráce v oblasti návratov a readmisí s hlavnými krajinami pôvodu a prechodu alebo tranzitu migrantov tak ako požadoval aj parlament, komisia e, podá informáciu Rade a parlamentu o implementácii nariadenia do dvoch rokov. Pani Gabriel, ďakujem za to, že ste mi dali možnosť zdôrazniť, že sme na seba zobrali záväzok podporiť Bulharsko. V tejto chvíli generálny riaditeľ je v Sofii a diskutuje s bulharskou vládou, s bulharskými úradmi a posudzuje ich potreby tak z pohľadu financovania, ako aj z pohľadu expertov, e, pokiaľ ide o hraničné sily, hraničnú policiu a ich výbavu, tak ako zdôraznil pán Juncker dnes vo svojom prejave. Táto podpora by mala byť uvoľnená okamžite. Je to pre nás priorita a pre mňa osobne. Ešte raz ďakujem za vašu podporu, vážení poslanci, a za skvelú spoluprácu v rámci tohto legislatívneho procesu. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dám slovo spravodajcovi, pánovi Haláhovi. Dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám všetkých za vaše večerné dnešné príspevky. Chcel by som v krátkosti reagovať na niektoré kritické pripomienky, tak e, v ľavom aj pravom spektre tejto snemovne pričom existujú veľké ideologické rozdiely, pokiaľ ide o to, ako sa vysporiadať e, s otázkou migrácie a nelegálnou migráciou. Myslím, že väčšina z nás súhlasí, že je potrebné implementovať existujúcu legislatívu. Toto nariadenie je práve o tom. Máme pravidlá, ktoré sa týkajú azylu a pobytu. Ak, či, či, ak osoba môže utiecť alebo zostať bez ohľadu na to, či splňa tie podmienky, tak potom tie pravidlá sú len prázdnymi deklaráciami. Ako som povedal, to je na škodu našej legislatívy a takisto to nabáda viac a viac ľudí, aby sa vyberali na cestu cez Stredozemné more. Zatiaľ, čo som euroskeptický a nepodporujem napríklad centrálne spracovávanie žiadosti o azyl, a pričom aj nevyhnutne nesúhlasím so všetkým, čo je v tomto texte, pretože je to kompromis, ja verím, že tento cestovný doklad predstavuje príklad spolupráce, ktorá môže priniesť pridanú hodnotu členským štátom bez ohľadu na to, aké politické rozhodnutia príjmajú na národnej úrovni. Takže ďakujem vám ešte raz, kolegyne, kolegovia, vážny pán komisár a spolíham sa zajtra na vašu poru. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. Koniec rozpravy. Ďakujem.